Prejdeme teraz k hlasovaniu o e, návrhu o e, vyjadrení nedôvery voči e, komisii. Hlasovať sa bude menovite, požadujeme kvalifikovanú väčšinu a teda dve tretiny odovzdaných hlasov. Prosím, zaujmite svoje miesta. a pripravte sa na menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Augenblick. No. Ja, bitte sehr. Nech sa páči. Vážený pán predseda, po našich eh, pravidiel je e, zakázané e, vystavovať e, plagátiky a tu ich máme dosť veľa, prosím. Mohli by ste to kolegom zakázať? Áno, podľa nášho rokovacieho poriadku je tiež zakázané mať na stolíkoch národné teda zástavky jednotlivých krajín. Prosím, mohli by ste si zložiť vašu zástavku? So. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. Es haben 101 Abgeordnete 101 poslancov hlasovalo za, 461 návrh zamietlo, 88 sa zdržalo hlasovania. Návrh je zamietnutý. So.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 Und was ist die Ankündigung? Dámy a páni, mám pre vás oznámenie konferencia predsedov na zasadnutí 27. novembra 2014 podľa článku 24 eh, nariadenia 45 eh, eh, Európskeho parlamentu na návrh e, teda výboru e, LIBE a po hlasovaní tohto výboru